E, otváram dnešné rokovanie. Najskôr správa Pasku. Máte teraz, e, pán spravodajca, príležitosť k e, posledným pripomienkam. Bez pripomienok, no comment. A to je mimo of the record. Takže zbavený viny. Dostávame sa k hlasovaniu. Kompromis 1. Kto je za? Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Teraz. Kto je za 51? Kto je proti? Zdržali sa, skontrolujeme. We have this 50 Abstimmung ist geöffnet. Hlasujte, prosím. Hm? It's close before. ist mit 28 zu 28, 28 zamietnuté. No, you have exchanged your cards and uh, now you, the, you vote all of one card. <laughs> Svieti na spoločnú kartu. Dobre, aby sme sa uistili, tak ešte raz e, otvoríme hlasovanie. Nie, pardon, 51. Prvé sa pán predseda, čiže pozmeňujúci návrh 51. Šáke. Je neutrál. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania stále 28, 28 zamietnuté. A tým pádom to tak aj zostáva. Lebo pán Lice odišiel ešte pred tým hlasovaním, ale to ja nezmením, vraví pán predseda. 52. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 54. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 56. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz sa dostávame k 73. Prvá časť. Kto je za prvú časť? Pozmeňujúceho návrhu 73. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 5, kto je za. Druhá časť 73. je to tu zle napísané, pretože no, bolo to zmetočné. Kto je teda za druhú časť 73? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 108. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 109 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 9. Za. Aha, to sme teraz hlasovali. E, Nelistoval som dostatočne rýchle. 148, 149. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 152, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 155 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 150 Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tretia časť za. Tak to odpada. Čiže tu máme taký domino efekt. Dvojka bola schválená, tým pádom to je bezpredmetné, to všetko ide preč. 151 takisto odpadá. 153, kto je za 153? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 154. Za, proti, zdržali sa prijaté. 156. Za, 156 ešte raz za, proti, zdržali sa prijaté. 157 157 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 163 za, proti, zdržali sa zamietnuté 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté 162 za, proti, zdržali sa zamietnuté 160 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 161 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa. Mohli by sme Gálerovi troška zavrieť ústa. Tá 164 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa prijaté. 167 za, proti, zdržali sa, prijaté. 179 za... A tak, to je bezpredmetné. Takže kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz sa dostávame ku kompromisu 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 200 za, prvú časť je kto? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 209. Ďalší pozmeňujúci návrh za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 210 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 211, 212. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 213 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 214 za proti, zdržali sa zamietnuté. 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ...216 za, proti, zdržali sa prijaté. 217 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 218, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 220 za, proti, zdržali sa, preveríme. 220. Myslím, že to bolo prijaté. Konec hlasovania. A nie, 25 za, 32 proti, zamietnuté. 219 za, proti zdržali sa prijaté. 221 za, proti zdržali sa zamietnuté. 222, 223, 224, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 227, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 226, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. ...228 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 229, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 14, kto je za, proti, Zdržali sa. Uberíme. Kompromis 14. Koniec hlasovania. 37 za, 18 proti, prijaté. Ale už ticho. tu na hlas. Kompromis 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 256. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 272 za, proti, zdržali sa prijaté, 273, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 274, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 275, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 276 ďalej odpadá, 276, 277. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 278. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté. 279. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté. 280. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. 283 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overíme. Končím hlasovanie. 4019 eh, schválené. 297 za, proti Kolegyne, kolegové, prosím, zúčastnite sa hlasovania, lebo ináč to neviem vyhodnotiť. Potom to vždy končí elektronicky, takže ešte raz 297, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 299, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme. Dobre, 299, overíme. Končím hlasovanie. 31 za, 28 proti, prijaté. kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 302 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 303 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 305 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 304 za, proti, zdržali sa. Overíme. Končím hlasovanie. 26 za, 32 proti, zamietnuté. 306 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 307 za, proti, zdržali sa prijaté. 309 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 308 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 310 za, proti, zdržali sa prijaté. 311 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 312 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 313 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 314 za, to je nepripustné, jednotka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 5. Ďakujem. Wer ist dafür? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Dvojka za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Trojka za proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci sa 4, kto je za, pro, aj 5 spolu. 4, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 12 a 13, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz elektronické záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 za, 18 proti, 5 sa zdržali. Prijaté. Srdečne gratulujeme, pán spravodajca. Mrs. No, no. Lösing, Pani Lezing? Áno, máme minoritnú správu a poslali sme ju aj sekretariatu. Ďakujem. Tak sa bude konať. A teraz ideme k správe o Európskej obranej únii. Urma Spad. Chcem sa spýtať, či spravodajca chce k tomu niečo povedať. Nie. Takže začneme s hlasovaním. 91 za proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijaté. Takže prejdeme k 103. Ako nájdem. Áno. V dvoch častiach. Prvá časť za, 103. Kto je za prvú časť? Ako dobre, že občas volá, vyhlásim dvakrát hlasovanie, takže prijaté. Zdržal sa? Proti? Zdržal sa? Nie, vy ste hlasovali, že sa zdržujete. No dobre. Dobre. Ďakujem, pán Gáver. Ja som si myslel, že sme pri časti 3. Teraz druhá časť. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 104 za. Proti? To je troška popletené. Ešte raz. Kto je za? 104. Kto je proti? Zamietnuté. 105 za. Proti zdržala sa prijaté 106 za. Proti zdržala sa zamietnuté. 107 za. Proti zdržala sa prijaté. 108 za. Proti zdržala sa zamietnuté. Kompromis 2 za proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3. Kde ho máme? Takže kompromis 3 za proti, zdržal sa prijaté. 114 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti, zdržal sa prijaté. Teraz druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. 115 za, proti, zdržal sa prijaté, 116 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 117 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 121 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 119 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 120 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 122 za, proti, zdržal sa za prijaté, 123 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 124 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijaté, takže prejdeme k 138. za, proti, zdržal sa prijaté, potom 139 za, proti, zdržal sa, preveríme. Končím hlasovanie. 31 ku 28 prijaté. 141 za, proti, zdržala sa zamietnuté, 142 za, proti, zdržala sa prijaté, 143 za, proti, zdržal sa, prijaté, 144 za, proti, zdržal sa prijaté, 145 za, proti, zdržal sa prijaté, 146 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijaté, 157 za, proti, zdržal sa prijaté, 158 za, proti, zdržal sa prijaté, 159 za, proti, zdržal sa prijaté, 160 za, proti, zdržal sa prijaté, 162 za, proti, zdržal sa prijaté, 163 za, proti, zdržal sa prijaté, 164 za, proti, zdržal sa prijaté, 165 za, proti zdržal sa prijaté, kompromis 7 za, proti zdržal sa prijaté, teraz 175 za, proti zdržal sa prijaté, 176 za, proti zdržal sa prijaté, kompromis 8 za, proti zdržal sa prijaté. Keby ste, prosím, Tí, ktorí sa nedvíhate ruku, keby ste tak robili, aby sme videli lepšie. Takže teraz 186 za, proti zdržal sa prijaté, 180, 889 za, proti zdržal sa zamietnuté, 190 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 191 za, proti, zdržal sa prijaté, 192 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 9 za, proti, zdržal sa prijaté, 206 za, proti, zdržal sa prijaté, 207 za, proti, zdržal sa prijaté, 208 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 209 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 210 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 211 za, proti, zdržal sa prijaté, 212 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijaté, 222 za, proti, zdržal sa prijaté, 223 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijaté, Potom kompromis 13 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa prijaté. 249 za, proti, zdržal sa prijaté. 250 za, proti, zdržal sa prijaté. 251, 252 za, proti, zdržal sa prijaté zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa prijaté. 258 e, za, proti, zdržal sa, ešte raz, 258 za, proti, tak to preveríme. Končím hlasovanie. 24 ku 33 zamietnuté. 259 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 260 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme. Končím hlasovanie. 28 ku 30 zamietnuté. Kompromis 16 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 273 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 274 5 za. Proti zdržal sa, zamietnuté. 276 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 277 za, proti, zdržal sa, prijaté. kompromis 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. 281 za, proti, zdržal sa, prijaté. 282 za, proti, zdržal sa, ešte raz 282 za. Proti. Preveríme. Končím hlasovanie. 23 ku 35 zamietnuté. 283 za. Proti zdržal sa prijaté. 284 za proti zdržal sa prijaté. 285 za, proti zdržal sa prijaté. 286 a za, proti, zdržal sa zamietnuté, 288 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 287 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 289 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 290 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 291 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 292 za, proti, zdržal sa prijaté. 293, 4, 5 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 296 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 297 za, proti, zdržal sa prijaté, 298 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 19 18 za, proti, zdržal sa prijaté, 306 za, proti, zdržal sa prijaté, 307 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa, prijaté. Potom 28 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 40 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 22 za, proti, zdržal sa prijaté, návrh 47 za, proti, zdržal sa prijaté, 48 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa prijaté, návrh 57 za, proti zdržal sa prijaté, 58 za, proti zdržal sa prijaté, 59 za, proti zdržal sa, ako to bolo? 59 si preveríme. Musím to robiť častejšie, lebo vaša účasť na dvíhaní rúk je veľmi slabá. Končím hlasovanie. 25 k 18 prijaté. Šesťdesiat za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržal sa prijaté. 25 za, pardon, kompromis 25 za, proti zdržala sa prijaté, kompromis 26 za, proti zdržala sa prijaté, kompromis 27 za, proti zdržal sa prijaté, kompromis 28 za, proti zdržal sa prijaté, návrh 86 za, proti zdržala sa prijaté, Kompromis 29 za, proti, zdržal sa prijaté. A týmto sa dostávame k návrhu 1 za, proti, zdržal sa prijaté. Dobre, preveríme. Končíme hlasovanie.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 37 ku 21 sa zdržal hlasovania. Gratulujem, prijaté. Wir kommen jetzt zu dem Bericht Lunacek. E, Sprawa Lunacek. Frau Lösing. Yes, Pani Lösing. My sme predložili správu menšinovú a minulý týždeň sme odoslali sekretariátu. Ďakujem za dobrú spoluprácu, prebieha to tak, ako si želáme. Dostávame sa k správe Lunaček. Tam sú tri návrhy, ktoré sú totožné a tým pádom to vybavíme jedným hlasovaním, kto je za jednotku, dvojku, trojku, za proti, zdržal sa prijaté. Overíme? Končím hlasovanie. To bolo tesné, 45 za 11 proti, prijaté. Pani spravodajka, nech sa páči. many advisors are always the best thing. Can you just tell me again? A môžeš mi prosím ťa znova povedať, o čom hlasujeme? E, ja teda viem správu, ale ktorú časť? E, áno, ale ktorú z týchto? Konkrétne. Odsek 1, pozmeňujúce návrh 1, 2, 3. Benifej Kaspari Kukan. A tieto pozmeňujúce návrhy boli schválené pomerom 45 11. A teraz elektronicky o návrhu stanoviska po zmenenej a doplnenej forme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté 46 za, 7 proti, 3 sa zdržaní. Áno, pani Lunaček. Teraz by som rada požiadala o slovo. Pán predseda, rada by som e, stiahla svoje meno e, z, tejto, z tohto návrhu správy a to z toho dôvodu, že jednoducho nemôžem súhlasiť s tým, um, že tu boli vlastne zrušené tieto jednotlivé triedy bez toho, aby, boli, ehm, aby, to, aby som tomu mohla dať svoj súhlas. Áno, táto správa naďalej niektoré pozitívne aspekty, ale naďalej trvám na tom, že by som rada stiahla svoje meno z tohoto dokumentu. Srdečná vďaka. Ani pani poslanky nesúhlasí, ale toto nie je menovité hlasovanie, takže elektronické. Takže to je jedno. Takže riadnym spôsobom to potom postupíme na plénum. Neviem, či to potom prevezme predseda, alebo ako to funguje. Každopádne to verejné konanie. Takto sa niekedy veci pokašľú. Pani Lunaček, e, ďalšia správa. E, kto je za pozmeňujúci návrh 1? Za, proti, zdržal sa. E, prijaté napriek slabej účasti EPP. Áno, za EPP, dve tretiny nehlasovali za EPP. Dobre, teraz elektronicky teda overíme. Pozmeňujúci návrh 1. Koniec hlasovania. 28 za, 27 proti. Prijaté. E, dvojka. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 10. E, za. Proti zdržal sa, prijat, e, zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. 16 za, proti, zdržal sa, v kontrole. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 42 za, 20 proti, 11 sa zdržali prijaté. 17, kto je za, proti, zdržal sa, elektronicky, z dôvodu slabej účasti Končím hlasovanie. 40 za, 13 proti, prijaté. Tým pádom 18, 19 odpada, 21 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa. Prijaté 24 za, proti, zdržal sa. Prijaté 25 za, proti, zdržal sa. Prijaté kompromis 6 za, proti, zdržal sa. Prijaté 28 na 4 časti, kto je za prvú časť, za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržal sa prijaté. Štvrtá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. Overíme. Štvrtá časť, overujeme. Končím hlasovanie. 11 za, 28 proti, zamietnuté, 15 sa zdržali. 29 na dve časti. Kto je za prvú časť? Za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. 30 za. Áno, chcete overiť, dobre. Končím hlasovanie. 9 za, 31 proti. 30. Budeme hlasovať. E, to bolo prijaté a teraz e, končíme hlasovanie celkový, elektronicky. Koniec hlasovania. 48 za, 4 proti, prijaté. Áno, pani Lunaček. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať tým spravodajcom za spoluprácu. Musím priznať, že pri tomto texte sme dokázali naozaj presadiť viacero zmien. Nesúhlasím ale s tým, a to som už hovorila skôr, nesúhlasím s pozmeňujúcim návrhom 17, ale bol schválený väčšinou a chcem tu zachovať svoje meno, pretože si myslím, že toto uznesenie má mnoho iných pozitívnych vecí, ktoré podporia napredovanie proti nútenej práci v Uzbekistane, teda podporia boj proti nutenej práci v Uzbekistane. Ich weiß nicht, ob das geht. Bei einem Ja, bei einem... No. Neviem, či to pôjde, ale v dobrej vôli to skontrolujeme, overíme. A teraz stanovisko Brok. Kto je za? Čiže hneď elektronicky. Bude to jednoduché. Za, proti, zdržali sa. Konec tejto záležitosti. 40 za, 3 proti. Ešte niečo k rôznemu? Nie. 7. 8. novembra ďalšia schôdza. Ďakujem pekne a ešte pekný týždeň.